Pokračujeme v našom zasadnutí a prvým bodom dnešného programu je správa pana Dojča o Európskej investičnej banke. Je to e, e, výročná správa za rok 2008. Najprv by sme udelili slovo pánovi spravodajcovi, pánovi Dojčovi. Má dispozícii 4 minúty. Ďakujem veľmi pekne za slovo, pán predseda. Ctení